Dámy a páni, všetkých vás srdečne vítam na prvom zasadnutí výboru pre právne veci po letnej prestávke roku 2010. Nuž. Konštatujem, že múdrosť tých, ktorí sú príslušní za rozdeľovanie zasadacích miestností. Tentokrát vedla k tomu, že teraz v rámci prvého týždňa po prvom, po, prvom, po letnej, letnej prestávke sme dostali najväčšiu sálu, nemôžeme rátať s veľkou účasťou dnes. No a naopak, keď máme skutočne veľký, veľmi nabitý program, tak často sa musíme tlačiť v malých miestnostiach. No a preto by som možno upozornil tých, ktorí pridelujú sály, upozornil na to, aby to, aby to otočili. Čiže počas normálneho, počas normálneho termínu s plným programom a s hlasovaniami dostávali väčšie sály, no a v iné dni, ako napríklad tento, nám bude stačiť aj menšia e, zasadačka, ale to je len taká kacická poznámka na začiatok zasadaní. Mm, už teda ešte raz vás všetkých vítam. A dúfam, že všetci ste sa zotavili počas prázdnin, ja určite áno. No a preto sa hneď pustíme do práce pri, pristúpime k um, prijatiu bodu programu. Body 6, 10 a 17 sú odložené na ďalšie zasadnutia a body 13 a 14 sú v podstate bezpredmetné, takže o nich nebudeme hovoriť. Má niekto ešte nejaké výhrady a k programu? E, vidím, že nie. Tak je e, program dnešného dňa takto prijatý. No a teraz prídeme k oznámeniam e, predsedu pravidelné zasadnutie 28., 29. a 30. septembra e, bolo zrušené z toho dôvodu, že výbor bude v tom, počas tohto týždňa e, s veľkou delegáciou vo Washingtone. No a môžem vám povedať, že konferencia predsedov to dnes schválila aj so všetkými e, zmenami, aj s so počtom účastníkov a so všetkým, čo k tomu patrí. Takže sa to uskutoční. No a namiesto toho sa uskutoční ďalšie mimoriadne zasadnutie 20. E, septembra e, tohto roku v Štrasburgu, kde sa budeme zaoberať septembrovým programom. Ďalej poukazujem na to, že sa uskutoční medziparlamentný workshop o nástroch pre európske zmluvné právo 27. októbra od 9.30 do 13.00 a to bude, bude pred pravidelným zasadnutím eh, výboru. Zúčastnia sa na tom aj zástupcovia národných parlamentov. Dobre, takže toľko k eh, oznameniam predsedu, tým sa dostávame k bodu číslo 3 eh, a to je schválenie zápisní zo schôdzi, ktoré sa konali 23.6.2010 a 5.7.2010, keď nikto nemá žiadne pripomienky k tomu. A to sa teraz pýta, má niekto pripomienky? Vidím, že nie. Tak zápisnice sú schválené. No a tým sa dostávame do číslo 4, to je prvý a aj najdôležitejší bod dnešného programu, kde sa jedná zmena doplnení služebného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov týchto spoločenstiev. Spravodajca je Bernard Rabke, ktorého týmto vítam a ktorému v podstate hneď odozdávam slovo. No, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Drahé kolegyne, kolegovia. Touto témou sme sa už zaoberali viackrát. Ja som viackrát predstavil alebo odprezentoval túto tému aj s pomocou pracovného dokumentu. No a aby sme nestrácali čas, tak som tak som vypracoval predbežný návrh správy, čo je trochu nezvyčajné, ale ja som si chcel ponechať možnosť na jednej strane navrhnúť pomerne rýchlo niečo záväzného, ale na druhej strane nájsť si časť alebo Ehm, čas, aby sme to mohli finalizovať. Myslím, že to bolo nevyhnutné, pretože sme viedli ešte veľa rozhovorov a diskusí. No a potom eh, hneď na začiatok letnej prestávky som predložil náskôr iba v angličtine konečnú verziu eh, správy a myslím, že teraz už je dostupná vo všetkých jazykových verziách. No, myslím, že sme to už prerokovávali tak dlho aj v rôznych variantách aj za účasti výboru pre zahraničné veci. Viete, že na júlovom plenárnom zasadnutí sme prijali zásadné rozhodnutie k Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Je to síce len konzultačné konanie, ale máme tam mnoho kompetencií a podarilo sa nám veľa dosiahnuť. No a rozhodli sme o zásadných veciach. Rada tak tiež už urobila. No a teraz um, nám už ide, už ide iba to také doľaďovanie. A teda všetky veci, ktoré, o ktorých som už hovoril, nebudem teraz opakovať. Upozorním možno na 2-3 stručné body, aby som nám ešte niečo pripomenul, o čo sa v podstate jedná a o čo i nám ide. Ide nám o štatút tejto novej služby, delenovej novej inštitúcie, ale tej novej služby Európskej únie v službách inštitúcií a totiž služby pre vonkajšiu činnosť a tento určiť. To iste všetci viete. No a základným princípom je rovnaké práva a rovnaké povinnosti pre celý personál Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Pretože tu poprvýkrát vzniká taká zvláštna konštrukcia. Na jednej strane e, táto služba je spoločenská, alebo je to služba e, spoločenstva, a na druhej strane je to medzivládna záležitosť. No a to je aj tá, ten hlavný sporný bod politických konfrontácií, z e, ktorých sme museli vyriešiť. No a samozrejme v personálnom štatúte aj v rozpočte sa to veľmi výrazne odráža. Základ v zmluve základe určený už v Lisabonskej zmluve. Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa má skladať z personálu, z členov komisie, teda služieb komisie, potom samozrejme zástupcov rady a samozrejme z diplomatických služieb členských krajín. No a z toho sa dá vidieť, že to spôsobí určite nejeden problém. No a preto rovnaké práva, rovnaké povinnosti pre všetkých. Z Europäischen Auswärtigen Dienstes, egal ob sie von komisión, von Rat oder aus den... Uh, uh... No a, a tí musia byť v rovnakej miere vy, vysielaní. No a aj v rámci diskusí s inými kolegyňami a kolegami z iných eh, výborov no sa nám podarilo dohodnúť sa na tom, že počet národných expertov e, budeme využívať len v obmedzenom, bude sa držať v určitých hraniciach a bude sa využívať len na určité e, činnosti. A to je posmeňujúci návrh 9. Rovnako e, sme, a neustále hovorím vy, my, pretože o tom sme už často hovorili, máme problémy sa Jean contractuel, čo sú zmluvní nejakí partneri alebo zamestnanci, to nie, ty nie sú súčasťou návrhu komisie, no a pozmeňujúcom návrhu 11 eh, navrhujem vyškrtnúť aj príslušnú pasáž návrhu komisie. No a veľkým sporným bodom bude, eh, že komisia tvrdí, že mm, ľudia alebo zamestnanci za národných diplomatických služieb, tí sú na dobu určitú zamestnanú, to je správne, dá sa to predlžiť, to je tiež iste v poriadku, ale predlženie závisí od rozhodnutia členského štátu, ktorý vyslal a, toho diplomatického pracovníka. No a ja k tomu už len poviem po x krát, že to prináša obrovské hrozby, čo sa týka lojality. A to nie je nedôvera voči kolegom, však treba, netreba zabúdať e, na to, do akých problémov sa dostávajú títo ľudia v nejakých e, sporných prípadoch a chcú ďalej pokračovať. Ale e, keďže má právo predlžovania národný štát, no, tak tí možno majú iné, iné, iné predstavy ako, ako ľudia z úradov vysokej predstaviteľky a to zo sebou môže prinášať konflikty. No a preto navrhujem, a o tom sme už tiež viackrát hovorili, že túto povolovaciu právomoc vyškrtneme. To je samozrejme veľmi sporný bod s členskými štátmi a o tom budeme musieť ešte veľa hovoriť. Je to ešte pár údajov kde som pár vecí zmenil, ale e, tomu sa nebudem už detálne venovať. To všetci poznáte, to si môžete aj prečítať. No a po posledných debatách, po dohode s rôznymi ľuďmi, sme prišli e, k záveru e, s zástupcami inštitúcií, sme sa porozprávali, no a ja som vyslovil veľmi naliehavé, alebo dostal naliehavé želanie z výboru pre zahraničné veci, aby som eh, vy, sa postaral o problém geografickej zemepisnej rovnováhy. A to je téma, ktorá sa neustále vynára v diskusiách. Eh, posledný článok som videl v štandarde, eh, kde je napísané, že Európa No a sám som predložil tiež pozmenujúci návrh, kde sa zdá, nič sa nemení, ale kde tá, tá dohoda z Madridu, no, kde eh, sa hovorí o dohode medzi parlamentom a radou a určí sa, že eh, o, o tom zložení, o personáli z troch, personálu, personála z troch zdrojov, eh, tak 60 má byť e, zo spoločenstiev, 25% minimálne z národných štátov. To materiálne nie je nič nové, ale myslím, že to e, patrí k celému, celej tematike. Takže to je v stručnosti zhruba všetko. No a predtým, než poviem niekoľko návrhov, skutočne návrhov časového harmonogramu, je to ďalší problém, e, kde by sme sa mali kde by sme potrebovali dodatočné informácie. Možno by nám mohli povedať niektorí kolegovia k tomu niečo. Samozrejme, možno by sme sa mohli opýtať aj právnych služieb. My chceme to veľmi rýchlo urobiť, ale zatiaľ stále sme neschválili personálny poriadok. Personálny štatút. Ja s tým nemám problém, keď tam niekde je preložený z komisie alebo z rady, pretože tí už spadajú pod štatút európskych zamestnancov, ale inak mám trochu problémy a keď vidím, že v, v podkladových materiáloch je, kde sa hovorí o platových triedách a tak ďalej, tak ja sa pýtam, čo sa tu vlastne deje. My hovoríme veľmi intenzívne, musíme rokovať, celé to ešte nie je schválené, ale no materiálne to ešte nie je schválené, ale už sa tu vypisujú konkurzy. Ja to považujem tak mierne povedané za pochybné trochu a zvláštne. Zaujímalo by ma, čo sa teda deje. Ja zo svojho laického hľadiska by som a povedal, že ani právne to nie je celé v poriadku. Možno by nás mohol o tom niekto bližšie informovať. Rovnako by som vás chcel informovať o tom, drahé kolegyne kolegovia, že belgické predsedníctvo rady ma navštívilo ešte pred letnou prestávkou kvôli rokovaniam. Ja to považujem za veľmi legitímne. Predsedníctvo má samozrejme úlohu e, zrýchlovať to a my nechceme mm, žiadne veci spomalovať na druhej strane. No a ja som viacerým partnerom v rámci debat povedal, že v parlamente v prípade spolurozhodovania e, určité pravidlá a tie treba dodržiavať, pretože inak to nebude len, nie len, že neseriózne, ale bude to aj právne spochybniteľné. No a postup je taký, e, že o návrhu správy sa diskutuje. Kolegovia musia dostať možnosť predložiť iné pozmenujúce návrhy alebo dodatočné pozmenujúce návrhy, potom sa hlasuje na výbor a potom to ide do pléna. A tým bolo jasné, že e, v septembri sa to nebude dať urobiť. Belgické predsedníctvo rady s tým súhlasilo, o tom neboli žiadne pochybnosti, ale aj napriek tomu mm, nás požiadali, aby sme teraz v rámci tohto procesu spolu hovorili. No a ja by som tiež chcel toto nastaviť do diskusie. Ak ja viem, že je tu toľko kontroverzných vecí, tak neformálne za účasti tieňových spravodajcov z politických skupín by sme mohli viesť isté rozhovory. Ja by som sa proti tomu nebránil, ale vždy z tou výhradou, že máme, musíme dodržiavať naše pravidlá, pretože inak to sa len nedáva zmysel. Takže ja by som rád eh, si vypočul k tomu nejaké vyjadrenia, ale oslovujeme to všetci, viete, že ja postupujem neustále v súlade eh, s, podľa dohody s predsedom a tieňovými spravodajcami. No a preto teraz niečo k tomu časovému plánu je veľmi ambiciozný a je to len uh, návrh. Navrhuje sa tu teda, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 7.9. Boli tu ešte ambicioznejšie predstavy, ale ja som tvrdil na tom, trval na tom, že potrebujeme mať istý čas medzi prezentáciou a diskusiou o návrhu. No a 7.9. to už je budúci útorok, o tom treba hovoriť. Ja myslím, že a k tomu by som chcel ešte povedať, pán predseda, vy už ste o tom hovorili, že 29. v Štrasburgu sa uskutoční osobitné zasadnutie. Ja sa to nebudem môcť zúčastniť. No a teraz je otázka, a to závisí aj od toho, koľko pozmeňujúcich návrhov tam bude. Potrebujeme o tom diskusiu. A potom by sme tam to museli uskutočniť 18.10. a potom 28. by sme mohli robiť. No a keď sa to služba podarí, a tak by sme mohli hlasovať na prvom novembrovom zasadnutí. Ak nepotrebujeme rozpravu, a tak môže byť už 18.10., ale to tiež by malo byť zaradené na 1. novembrové plenárne zasadnutie. No a predstava, a ja tiež nie som tam úplne proti, tak predstava belgického predsedníctva je taká, že by sme mohli už nejak predtým spolu rokovať a dosiahnuť cieľ, tak aby sme nepotrebovali čas, eh, veľa času pre, medzi hlasovaním na výbore a na plene. No ale belgickému predsedníctvu som povedal, že to závisí aj od samotnej rady, či bude schopná dosahovať kompromisy. Eh, my iste sme ochotní dosahovať kompromisy, ale eh, teraz je to všetko príslušným rozhodnutím vybavené No, otázka je, o čom teraz musíme diskutovať, alebo keď si niekto myslí, že už nie je o čom diskutovať, tak to je samozrejme chybné. My sme jasne povedali, že posledná veta by mala byť, že samozrejme všetko, čo je v tom rozhodnutí vymenovaní, ktorý, ktorý bol prijatý, alebo ktoré bolo prijaté len po, po, počas konzultačného procesu, ehm, že, že to nie nemôže byť záväzné pre spolurozhodovanie. Na druhej strane by som však veľmi rád povedal, že v mnohých oblastiach máme podobné názory, pretože samozrejme všetko to pripravovalo v súčinnosti s nami, v súčinnosti s našim hlavným vyjednávačom Elvarom Brokom, Ferhostatom a Robertom Gualtierim. Takže nezačíname nejak od nuly Myslím, že pri troche dobrej vôli môžeme dodržať ten ambiciózny časový plán. Takže toľko uh, som chcel ja povedať. Ďakujem pekne, milý kolega. Ešte predtým, než budeme pokračovať, tak by som chcel objasniť niektoré veci. Ja súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Ja myslím, že nepotrebujeme nejaké formálne udelenie mandátu podľa, eh, podľa príslušnej, eh, mm, príslušnej doložky. Už Výbor vám verí, vy vediete neformálne, eh, neformálne rozhovory a to eh, po dohovoroch s predsedom a tieňovými spravodajcami eh, všetko chceme teda dosiahnuť čo najskôr, pričom je to samozrejme pohyblivý cieľ, ktorý sa mení nevieme presne, kedy bude tento proces ukončený ja som sa práve dozvedel, že nemáme ani žiadny problém s mimoriadným zasadnutím počas Štrásburgu, takže by sme mali možnosť e, skrátiť ten časový harmonogram o jeden týždeň, to by bolo tiež určite vynikajúce. Ak by sme sa tým nemohli zaoberať 20. septembra, prečo správať sa to nebude? No, ale mohli by sme usporiadať mimoriadne zasadnutie v oktobri v Štrasburgu. Takže toľko k postupu, myslím, že z 7.9.2010 ten návrh nie je zlý, pretože O tomto probléme už sa zamýšľame niekoľko mesiacov a myslím, že každý vie, aké pozmeňujúce návrhy chce predložiť. A myslím, že to sa dá dodr- a preto si myslím, že to sa dá dodržať. Takže toľko k postupu. No a teraz a, pani Lichtenberger, potom Geringer, pán Zvievka a Dána Wallis. Takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajcovi. On veľmi starostlivo sa venuje tento téme, ktorá iste je veľmi dôležitá. Časovým harmonogramom súhlasím, to je pre mňa v poriadku. No a ja môžem hneď na začiatku povedať, eh, že ja tiež som nespokojná, čo sa týka eh, čo sa týka tých konkurzov. No, No a tým jednotlivým bodom ja sa riadím niektorými základnými premisami a totiž, že musí byť umožnená mobilita a po druhé, že táto služba pre vonkajšiu činnosť nie je nejaká národná služba pod novou vlajkou, ale že to je skutočne európska Európska služba. No a všetko, čo robíme a snažíme sa robiť, eh, by sa malo aj rozvíjať týmto smerom. Inými slovami, nejde o to ešte raz pod európskou vlajkou navyšovať národné kontingenty v rámci eh, služby pre vonkajšiu činnosť. Nie, chceme vytvoriť európsku službu a musíme skutočne sa snažiť o to, aby tie rámcové podmienky, ktoré vytvoríme, e, tomuto cieľu aj slúžili. Ak členské štáty budú mať príliš veľa kompetencií alebo budú mať príliš veľa možností využiť veta, právo veta k, k, k tým vyslaným zamestnancom z národnej diplomatických, diplomatických služieb, tak vznikajú obavy, že to bude len nejaká množina národných diplomatických služieb. Avšak to nie je našim cieľom. Druhá vec, mobilita. To nemôže byť len prázdne slovo. A ľudia, ktorí istý čas pracovali v európskej oblasti, by mali mať možnosť nejakého vstupu do národných služieb No a ďalej e, treba dodržať rodovú rovnováhu a snažiť sa o ňu vo intenzívnejšie ako teraz. Ja si myslím, že dôležité je reagovať na súčasnosť, na, súčasné, na súčasnú situácie. Ja viem, že že mnohé diplomatické služby netrpia nejakým prebytkom žien, ale skutočne treba otvoriť možnosti ženám, tak aby ich aj mohli skutočne využívať. A nie, musí to byť od začiatku férové. Takže v týchto oblastiach ešte predložíme niektoré pozmeňujúce návrhy tak aby tá rodová rovnováha bola trochu silnejšie eh, vyjadrená. No a ja myslím, že v každom prípade by sme sa mali snažiť ešte o nejaké spoločné školenia, eh, vzdelávanie, dozdelávanie, čo má slúžiť v eh, celej európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Inak súhlasím s tým, že ak je to možné, hneď sa skoordinovať s predsedníctvom, ale samozrejme naše pravidlá musíme dodržiavať. A všetko musí prebiehať korektne, takže ja som otvorená rokovania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Geringer. Ďakujem, pani przewodniczący. Ja chciałam... Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať e, pánovi spravodajcovi za, tento, za toto vyčerpávajúce úvodné vyhlásenie. A to aj s prihliadnutím na to, čo povedali moji predrečníci. Chcel by som zdôrazniť, že považujem za mimoriadne dôležité, aby táto nová služba, ktorú práve vytvárame, vyjadrovala a odražala súčasnú mapu Európy. Preto považujem za mimoriadne dôležitú zemepisnú rovnováhu. My ako poslanci sme boli zvolení na základe systému zemepisnej rovnováhy v rámci tohto systému keď e, jednotlivé členské štáty vymenovali istý počet poslancov alebo určili istý počet poslancov pre parlament, čiže sledoval sa cieľ e, istej rovnováhy a toto treba rešpektovať aj v súvislosti so službou pre vonkajšiu činnosť. Pán Rabkaj mal pravdu, keď vyhlásil, že Lojalnosť služby mala byť eh, vymedzená ako lojalnosť týchto osôb voči EÚ a nie voči ich členským štátom. A z tohto dôvodu má mimoriadný význam práve otázka výberu a náboru týchto osôb pre vykonávanie vonkajšej činnosti. Ehm, tu treba povedať o, hovoriť o jednotlivých e, etapách e, rokovaní, e, vymenovania do pozície a tak ďalej. Tu diskusia ešte ani zďaleka neskončila, ale zdá sa, že ako keby médiá toho vedeli viac a ako keby už vedeli, o aké miesta pôjde. Myslím si, že je potrebné, aby sa postupovalo seriózne a my musíme zdôrazniť, že bez nášho súhlasu nebude prijaté žiadne žiadne definitívne rozhodnutie. A pokiaľ ide o rovnovú, rodovú rovnováhu, aj tu súhlasím s predrečničkou. A pokiaľ ide o pochopenie tejto rodovej rovnováhy, je potrebné, aby sme hovorili rovnakým jazykom a z toho dôvodu musíme e, vypracovať akýsi vzorec e, rovnosti a tento by sa mal rešpektovať aj pri predkladaní konkrétnejších pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Zvievka. Ďakujem. Pán predseda, ja by som sa chcel pripojiť e, k ostatným pri vyjadrení vďaky spravodajcovi, ktorý ako vždy vypracoval obsiahlu informáciu o tomto um, legislatívnom procese, ktorý je zameraný na skutočnosť, ktorá má obrovský význam pre celú EÚ, ako aj pre jednotlivé uh, členské štáty. Nesmieme si však vytvárať falošné ilúzie, pretože proces, v procese vytvárania služby pre vonkajšiu službu má každý členský štát eminentný záujem na spôsobe, akým bude táto služba vytváraná a akým sa ambasády členských štátov a ďalšie zastupiteľské úrady e, začlenia do tejto služby. A z tohto dôvodu mi nie je celkom jasné, prečo rada trvá na zamestnávaní zmluvných eh, pracovníkov. Súhlasím so spravodajcom, ale chcel by som dodať dve veci. Nazdávam sa, že uchádzač e, musí mať záujem o činnosť únie a na druhej strane únia musí mať záujem o prijatie takéto osoby do služby. Ehm, a pokiaľ ide o stanovisko dotknutého členského štátu, na toto by sa nemalo nikdy prihliadať. Napríklad, keď sa pozrieme na jednotlivé riaditeľstva v rámci komisie, pokiaľ nechce, niekto chce pracovať ako generálny riaditeľ, tak jeho kandidatúra sa neprerokúva s dotknutým členským štátom. Zorganizuje sa konkurs, výberové konanie a tým sa dokončí. A to isté by malo platiť aj pre službu pre vonkajšiu činnosť. Pochopiteľne v kontexte lojalnosti, e, o hovorili aj predchádzajúci rečníci. A teraz pokiaľ ide o kritérium zemepisnej rovnováhy, vyváženosti. Tomu sa, nemohno, tomu sa nemožno vyhnúť. Každý sa bude na to zameriavať a bude zisťovať, či sa táto rovnováha zachovala. Tie diskusie už prebiehajú v médiách, ale my sa musíme v prvom rade zamerať na kvalitu služby pre vonkajšiu činnosť. Musíme sa preto zamerať na kvalifikáciu osôb, ktoré sa budú uchádzať o prácu v, vo vonkajšej službe. A keby ste sa spýtali mňa, ja by som bol úplne spokojný, keby e, túto službu vykonávali iba ženy, pokiaľ by ste získali mimoriadne kvalifikované ženy, tak pochopiteľné, tieto by mali dostať tú prácu v prvom rade a nie v druhom rade. A okrem e, zohľadnenia odborných či manažerských e, schopností takáto žena musí ovládať aj tzv. meké schopnosti, meké zručnosti. A preto e, nemôžeme mať úplne striktné pravidlá v tomto smere, aby sme nevyšli na posmech. A pokiaľ ide o časové lehoty, tak ako navrhu, navrhoval Bernard, myslím si, že oktobrová plenárka a hlasovanie v novembri to je síce ambiciózny, ale reálny plán. Ďakujem. Diana Wallace. Ďakujem pekne, Diana Uh, for... Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem aj pánu spravodajcovi, ktorý sa práve dostal na polcestu v medziinstitucionálnom tanci aj so svojimi kolegami z parlamentu. Nemyslím si, že by som sa odchyľovala od poznámok, ktoré tu už odzneli. Chceme službu, ktorá je európska, ktorá odráža Európu v jej rozmanitosti, Súhlasím so spravodajcom, že je to citlivá záležitosť e, národných výsad a ak odstránime, vezmeme tieto výsady národným štátom, možno by sme e, túto formuláciu mali trošku lepšie zoštilizovať, aby sme dosiahli ten výsledok, ktorý si prajeme dosiahnuť. Čo sa týka harmonogramu a procedurálnych otázok, zdá sa mi, že všetko je v poriadku a želám naďalej pánu Rabkeovi všetko najlepšie v jeho ťažkej úlohe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostane komisia. Neviem, kto sa vysloví presne za komisiu, ale v každom prípade dostávajú slovo. Uh, Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vypočul som si diskusiu o rode, o rovnováhach aj z hľadiska geografického, aj z rodového, aj z lojajnosti. Komisia súhlasí so všetkým, čo odznelo. A rád by som povedal zo pár pripomienok k tomuto návrhu stanoviska. Prvá pripomienka sa týka výboru pre personál. Tento personál pre vonkajšiu činnosť by mal byť len jeden. Je niekoľko dôvodov prečo. Väčšina zamestnancov totiž prejde z komisie do EEAS a aby tam bola fungujúca štruktúra hneď od začiatku, je žiaduce, aby tento výbor bol iba jeden. Druhá vec je, že komisia úzko spolupracuje v delegáciách z EEAS. Máme tu aj personál z jednej strany aj z druhej a delegácie potom nebudú musieť mať dočinenia s, dvoch rôznymi, s dvoma rôznymi výbormi, čo doteraz spôsobilo problémy. V súlade s parlamentným prístupom aj s správou pána Verhofstata, čo sa týka rotácie zmluvných pracovníkov, je dôležité prijať pozmenujúci návrh, pretože títo zmluvní pracovníci musia mať možnosť rotovať na rôznych pozíciách, aby sme mohli mať osoch z ich skúsenosti a zručnosti a potom nadobudnuté zručnosti môžu preniesť späť do delegácií. Teraz k priorite národných diplomatov komisia si predstavuje obdobie troch rokov, možno to bude pol roka je ťažké presunúť takýto termín, takýto harmonogram. Parlament tiež súhlasil, že jedna tretina budú diplomati z národných štátov, ale rada sa potom rozhodla, že 60 by malo byť z EÚ. Takže takto by mali vyzerať kvóty. A mnohé štáty sú zvažované, uvažujú o tom, či majú náležité zastúpenie v službe. Čo sa týka rodovej rovnováhy, navrhovali by sme nahradiť skupinu funkcií AD inými skupinami, pretože v oboch funkčných skupinách musíme mať rodovú rovnováhu. Ak sa teda vysporiadame len so skupinou AD a neurobíme nič s AST skupinou, potom jeden rod bude zastúpený vo veľkej prevahe v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Potom zo pár technických poznámok k prílohe 10. Myslím si, že sú tu racionálne argumenty, ktoré dávajú možnosť urobiť si istú predstavu. Aj keď v delegácii bude platiť e, to, o čom hovoríme, pri zmluvných pracovníkoch to ne, nebude tak. Teraz pozmeňujúci návrh 16 k nemu, ktorý sa týka súhlasu s diplomatickou službou. Na začiatku už je jasné, že národným diplomatom bude musieť dať štát súhlas alebo ich presunúť do EEAS a keď je zmluva obnovená, s takýmto diplomatom, tak štát predlží toto presunutie národného diplomata. Ak by tomu tak nebolo, tak by personál, ktorý prichádzal zo členských štátov, by sa nelahko zarátával do kvót. Čo sa týka vymenovávania, je tu interný orgán. Tým, s tým by sa nemal zaoberať služobný poriadok, ale interný dokument Európskej inštitúcií. Teraz k 14. k pozmenujúcemu návrhu. Nechcem sa opakovať, pretože tu máme to isté pravidlo v článku 27 služobného poriadku a 82 dokumentu o EEAS, takže toľko zo strany komisie. Ďakujem veľmi pekne a teraz ešte z úradu pani Eštonovej pán, pán Kristofferson. Veľmi pekne ďakujem za túto možnosť vyjadriť svoj názor, pretože my nie sme súčasťou legislatívneho postupu, ale budeme hlavným užívateľom toho, na čom sa dohodnete. Teraz eh, k vecnej stránke. Tu môžem vo všeobecnosti podporiť to, čo povedala komisia až na tú prvú vec a síce, že zamestnanci EU by mali spadať pod personálny výbor EU. Ja si myslím, že to nie je vhodné a platí, že pri najmenšom. Spočiatku by väčšinu e, pracovníkov tvorili práve pracovníci e, komisie, ale ďalej by to mali byť pracovníci EAS a e, tieto, e, tieto osoby bude treba začleniť, bude treba začleniť e, osoby prichádzajúce z národných diplomatických služieb a je vám určite jasné, že je veľmi ťažké väčšinu týchto osôb pokryť pôsobnosťou tohto personálneho výboru a preto si myslím, že EAS rovnako ako e, hospodársky a sociálny výbor, aj výbor regionov by mal mať svoj vlastný personálny výbor a ale inak, pokiaľ ide o vecnú stránku, tak do veľkej miery súhlasíme s tým, čo navrhuje komisia. Pán predseda, dovolte mi však povedať dve alebo tri e, zásadné pripomienky, ktoré sú e, širšie než len tieto konkrétne veci, o akých sa tu dnes hovorilo. Jeden problém, o ktorom sa už hovorilo, hovoril o ňom aj pán e, Ravke, to je otázka súhlasu štátu e, s tým, aby sa diplomat stal pracovníkom tejto služby. Ja si myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad skutočnosťou, že od júla, to znamená od prijatia dohody medzi radou a parlamentom, je jasné, že v dlhodobom meradle, okrem toho, že tam budú osoby pochádzajúce zo sekretariátu Rady a z komisie, budú tam aj osoby z národných diplomatických služieb, ale služba bude mať čoraz väčší počet svojich vlastných európskych štátnych zamestnancov, čo znamená úradníkov. Čo znamená, že tie osoby, ktoré vstúpia do tejto služby, budú mať e, e, možnosť e, v dlhodobejšej perspektíve stať sa úradníkmi spoločenstva a EÚ. A toto je okolnosť, ktorá by mala byť posúdená v tej, tomto svetle, pretože pokiaľ e, by tieto osoby neboli kandidátmi v danom čase na e, službu, e, tak komisia bude musieť urobiť svoj vlastný nábor, bude musieť urobiť nábor a prijať európskych úradníkov, European Civil Servants. A ďalšia vec, ktorá takisto e, patrí do diskusie v rámci EAS, a o ktorej sa hodne hovorí aj v médiách, to je otázka zemepisnej vyváženosti. A prosím, neverte všetkému, čo sa píše v novinách v opačnom prípade by ste nielen vy vedeli menej, než vedia noviny, ale aj ja by som vedel menej, než e, vedia média. Existuje viacero postupov príjmania e, existujú rôzne e, výberové konania a my teraz musíme čakať, na ich výsledkov, aby sme nejak nepredbehli e, to, čo e, sa stane. My musíme čakať na riadny priebeh výberového konania e, a riadne posúdenie všetkých uchádzačov. Otázka zemepisnej vyváženosti bola predmetom diskusí v Madride, bola aj súčasťou v toho základného rozhodnutia. V základnom rozhodnutí existujú ustanovenia, ktoré sa do značnej miery odrážajú v tom, čo navrhuje pán Rabkaj. A pokiaľ ide o zemepisnú rovnováhu, my do veľkej miery zdieľame to, čo povedal pán Rabkaj a to, čo navrhuje. Ja viem, že existujú krajiny, aj parlamenty, ktoré majú ambíciu ísť ďalej a ktoré by chceli buď reprodukovať tie opatrenia, ktoré prebiehajú v súčasnosti, pokiaľ ide o nábor z nových členských štátov, vrátanie e, tvrdenia, že by sme mali mať všeobecný systém, v rámci ktorého tie krajiny, ktoré nenaplňajú tzv. kvoty, by mali mať osobitnú preferenciu. My sme sa v Madride dohodli na tom, že vysok Európska predstaviteľka by mala vyvinúť úsilie o zabezpečenie rodovej aj zemepisnej rovnováhy a potom v roku 2013 sa má tá situácia posúdiť a pokiaľ by bol, sa zistilo, že ešte stále existujú konkrétne nerovnováhy, malo by sa to riešiť. Ale ja takisto nie som za systém, ktorý by obsával isté kvóty to by bolo rozhodne v rozpore s e, riadnymi zásadami spoločenstva a nezapadalo by to vôbec do systému, ktorý máme v rámci EAS, e čo znamená, že každý jediný post, pozícia musí byť e, E, e, obsadená e, na základe kvalifikácie a nie na základe štátnej príslušnosti. Myslím si, že nie je to vhodné ani z inštitucionálneho, ani z politického hľadiska. A napokon k samotnej procedúre. Pán Rabkaj má pochopiteľne pravdu, keď hovorí, že základné rozhodnutie bolo rozhodnutím, ktorým parlament v úvodzovkách e, vyslovil svoje stanovisko. Realita je však taká, že rada aj komisia e, to akceptovala ako výsledok de facto e, spolurozhodovacieho postupu. A to, čo vy ste odhlasovali v parlamente 6. júla, od slova do slova sa odrazilo v rozhodnutí rady, ktoré bolo prijaté koncom júla. Preto si myslím, že rada, rovnako ako my, očakáva, že to, čo bolo dohodnuté v júli, nebude v rozpore s tým, na čom sa dohodnete neskôr. E, je pravda, že máme málo času a Nachádzame sa v situácii, ktorú charakterizujú veľké očakávania spojené s fungovaním EAS. E, hovoria o tom aj tretie krajiny a nie je vhodné, aby sme sa pohybovali v tejto šedej zóne, kde sme dnes. E, je to totiž situácia, kde starý systém už neplatí a nový systém ešte nie je plne funkčný a je to teda situácia, ktorá je svojou povahou nebezpečná. Preto si myslím, že je v záujme všetkých, aby sme postupovali čo najrychlejšie, pochopiteľne s tým, že budeme rešpektovať procedúry parlamentu ale pochopiteľne je jasné, že e, ten e, systém spolurozhodovania a e, dosiahnutie dohody v prvom čítaní by malo byť našim cieľom. Dúfame, že sa v E, spolupráci či v konzultácii s radou príjme e, text na vašom rokovaní, ktorý by sa potom mohol takmer úplne prebrať, ako, roz, ako ktorý by takmer v plnom rozsahu mohla potom prevzať e, rada. Dúfam, že pán predseda pri hlasovaní vo vašom výbore poskytnete pánovi Rabkajovi potrebný mandát na to, aby sa tam tam začlenili tie veci, ktoré sú potrebné na čo najrychlejšie prijatie a pokiaľ by rada v tomto procese mohla poskytnúť nejakú e, pomoc či komisia, tak sme na to pripravení. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz ešte predtým, než na slovo spravodajcovi, tak možno ja by som poukázal na jednu vec. Dohoda z Madridu sa vzťahovala na tie veci, e, ktoré boli rozhodnuté na základe príslušnej práho právneho e, základu. A to je uvedené aj v tom texte. No a to sa zhoduje s tým, e, čo k tomu povedal aj, povedali aj právne služby rady. No a na tomto základe je jasné, že e, veci, ktoré neboli pokryté terajšou právnym základom a ktoré, a ktorý sa teraz týka iný právny základ, napríklad otázka staff regulation, môžu byť len v rámci tohto personálneho poriadku vyriešené, to treba jasne povedať. No a my sme od začiatku tiež poukazovali na to, že preto sme v tejto otázke e, máme slobodu. No a, no a e, komisia a rada a my sme sa tvárali, v rámci konzultatívneho postupu, ako keby to bolo spolurozhodovanie. A to preto ehm, vďaka um, dôležitosti tohto balíčku je rozumné, no ale nie je to predmetom dohody, ale zostane to tak, a ako to predpokladá zmluva. Takže pán kolega Rabka, aj teraz ako spravodajca máte ešte na záver slovo. No už ja prvú poznámku si môžem ušetriť, lebo ste to práve povedali. A to si, myslím si presne to isté, ale je tiež jasné, a tak to je, aj keď máme len konzultačné práva, a tak je to, prebiehalo to v istom, istej forme procesu spolurozhodovania, ale v mojej správe nie sú žiadne body, ktoré by to narúšali alebo niečo menili. Takže e, je tu určitá miera uvoľnenia. Ja však stále čakám. Ešte som nedostal odpoveď. A totiž, že teraz už sa konajú alebo uskutočnú tie výberové konania. Takže k tomu skutočne len veľmi stručne. Vy ste mi to e, povedali, e, vy ste mi to veľmi zjednodušili. E, všetci nechali otvorené dvere, takže zmluva hovorí, a to hovorí aj dohoda z Madridu, to je celkom jasné, že každý, kto bude tam zamestnaný, podlieha, podlieha vysokej predstaviteľke. Ale samozrejme otázka je, a to sú tie nepriame e, veci, e, a pritom si treba dávať pozor. Ďalej mobilita. E, to považujem za správne, no a v podstate očakávam debatu v členských štátoch, aký dopad to bude mať na ich diplomatické služby. Niektoré členské štáty už začínajú, a to sú tie, tie menšie, ktoré hovoria, že nás to trochu, to trochu uľahčí e, situáciu, pretože Európska e, služba pre vonkajšiu činnosť môže prevziať aj niektoré naše úlohy a to bude mať potom dopad e, na ich personálne obsadenie. Tie najväčšie krajiny majú taký flegmatickejší prístup, tie potrebujú ten svoj čas Myslím, že by sme ich mali trochu tak nakopnúť. No a, ho sa stále, teraz ťažujú čo všetko treba urobiť a pre ten personál. No a nebudú to žiadni nováčikovia. Ehm, niektorí hovoria dokonca, no, že treba vytvoriť 8 tisíc pracovných miest, čo je absolútne nezmysel. No ale skutočne treba sa zamyslieť, či aj v rámci diplomatických služieb tých veľkých štátov nebudú niektoré miesta zbytočné, pretože to nahradí v podstate Európska služba. No ale to podmienuje samozrejme, alebo to odôvodňuje aj tú mobilitu, o ktorej hovorila pani Lichtenberger. No a čo sa týka rodovej rovnováhy, ja sám som predložil k tomu 4 pozmenujúce návrhy, takže myslím, že e, tie 12, 16, 28 a 30 e, sú to konkrétne a nie je to len o tom, ale 12 napríklad nie je len o tejto téme, ale ja som sa snažil všade, kde sa mi to zdalo vhodné, e, tak e, tuto, tento problém alebo e, túto otázku nastoliť. No, to dobre, no ale uvidíme, ako sa veci vyvinú. Možno bude ešte niekoľko Ehm, formulácii treba zmeniť, ale na to máme v podstate tento postup. Inak si myslím, že môžeme minimálne, čo sa týka našej strany, z optimistických hľadie do budúcnosti a byť spokojný s výsledkom. Dobre, ďakujem pekne. Takže dva body zhrnieme. Máme eh, teda časový plán do 7.9.12.00 lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Nebudeme mať žiadne formálne rozhodnutie o udelení mandátu, ale sme, eh, sme sa zhodli na tom, že kolega Rabka môže viesť neformálne rozhovory. A teraz bod 5, a to je správa pani Lichtenberger. Nech sa páči, máte slovo. No, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem aj tieňovým spravodajcom a všetkým poslancom, ktorí mali záujem a ďakujem za ich pozmeňujúce návrhy, ktoré už boli predložené k mojej správe. Ja myslím, že je veľmi dôležité, aby sme v Európskom parlamente mali jasnú, e, jasný a silný hlas k tejto téme, pretože v podstate sa tu jedná o veľmi centrálny bod, dôležitý bod, a totiž o vzťah občanov k aplikácii európskeho práva. No a to je ten rozhodujúci bod. Ako si ste viete predstaviť, tak ja som dostala množstvo podnetov aj od stiažovateľov, ktorí mi hovoria, čo sa plánuje a pýtajú sa, čo sa plánuje v európskom kontexte, čo sa plánuje v súvislosti s pilotným projektom, o ktorom sa už hovorilo. No a tieto stanoviská ukazujú veľmi jasne jednu vec. Keď chceme podporu občanov, a súhlas občanov, občanov s aplikáciou eh, európskeho práva, tak musíme sa postarať o to, aby mechanizmy, napríklad v nejakých e, pri sťažnostiach uh, boli hlasy občanov vypočuté. No a teraz som od španielských, španielských stiažovateľov dostala veľmi detailnú analýzu niektorých príkladov, prípadov, ktoré v poslednom čase sa odvíjali podľa toho pilotného projektu a jasne dokazujú, že tí stiažovateľia a stiažovateľky nemôžu byť spokojní s tým, keď to všetko prebieha len formálne. Keď sa hovorí áno, slovami alebo teoreticky to všetko eh, aplikované, ale tým nemôžeme ďalej sledovať túto sťažnosť, ale samozrejme dôležité je, aby celkom konkrétne, keď európske právo je síce formálne napísané, ale neaplikuje sa, tak aby Európska únia mohla prijať príslušné kroky. No a tu, na tomto mieste títo Španieli, Rakúšania, alebo Taliani, stiažovateľia, neustále pripomínajú, že tieto, tieto konania o porušení zmluvy sa neuskutočňujú v takom rozsahu, ako by tomu vecne e, prináležalo. Často dostávam listy, že áno, dostala som e, odpoveď, ale potom ďalej sa nič nestalo. No a ja dostávam listy potom ma odkázali na národné orgány, avšak tie, všetky možnosti na národnej úrovni som už vyčerpal. Mm, alebo sú príklady také, alebo otázky, že podňata paralelne ešte raz sa vydáte cestou národnej sťažnosti, pretože to už je väčšinou druhé kolo. to by zo strany komisie viedlo k tomu, že sa hovorím už dobre, aj keď to ide tak na národnej úrovni, tak e, európska úroveň sa tým nemusí zaoberať. A nie preto, aby to e, vyriešili neskôr, e, tak vzniká tu bohužiaľ dojem, že na národnej úrovni sa to zamietne, no a potom Potom sú tie sťažnosti na európskej úrovni, aj keď sa dá jasne, jasne preukázať, že bolo porušené európske právo, tak narazí to jednoducho, alebo príde to do slepej uličky. Nože, dámy a páni, ja teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy, ktoré zlepšia túto situáciu. My musíme veľmi konkrétne povedať, že dobré zámery tohto pilotného projektu musíme pomáhať občanom. A tieto naše zámery musia byť aplikované a nemôže to viesť k tomu, že nejaký mechanizmus o nových politikách v tomto pilotnom projekte začne No, je to skutočne dôležitá záležitosť, keď napríklad žiadatelia čo sa týka mosta v Mesine, povedia, že čo ide o, o, o to, že sa e, v štúdii o dopadoch na životné územie sa u životné prostredie sa nehovorili, nehovorilo o seizmických aktivitách, tak e, ťažujú, nuša, tak výsledok je, že v eh, talianskom práve je to správne zapísané a všetko bolo dodržané, tak podľa mňa to nie je dostatočne. My sa musíme snažiť o posilnenie dôvery občanov eh, Európe. No a v tom zmysle ďakujem za vaše podnety, pripomienky a na pozmeňujúce návrhy, ktoré ste predložili. Pozmeňujúce návrhu 1 eh, s kolegyňou Wallis sa ešte budeme snažiť nájsť nejaké spoločné znenie, pretože nemyslím si, že by naše názory boli tak odlišné a v prípade všetkých ďalších a v podstate všetko bez nejakých problémov. Takže ja sa budem zaoberať ešte detailami a uvidíme, čo môžeme urobiť spolu. No a dúfam, že v tomto zmysle vyšleme jasný signál v prospech ďalšieho otvorenia sa občanom Pretože ľudia, ktorí sa spoliehajú na to, že my im pomôžeme, keď je porušované alebo nie je aplikované európske právo, keď tých a, tých a sklameme, tak spôsobíme európske škody. Takže dúfam, že sa nám podarí, podarí mm, prejsť veľký kus cesty spoločne. No a ďakujem za vaše príspevky a pripomienky a podnety. Ďakujem pekne, kolega Berlinguer. Ringrazio anch'io la relatrice eh, su questa... Ja by som tiež začal poďakovaním spravodajkyni za správu. Upriamil by som vašu pozornosť na fakt, že naozaj dáva zmysel, aby tento parlamentný výbor ďalej rozvinul svoju prácu, aby monitoroval a posudzoval uplatňovanie práva spoločenstva. Opakujem, že za ostatné dekády sme toho urobili mnoho, čo sa týka pravidiel a právnych úprav. Máme teraz celé, celý súbor práva spoločenstva, máme akademické školy, právne školy, ktoré sa týk, zaoberajú európskym zákonom, zákonodarstvom, toto už je priam definíciou, ale nemá to výpovednú hodnotu o tom, či sa toto právo aj uplatňuje a či má vplyv na každodenný život občanov. Občania nemajú osoch z tohto práva. Taký aký by mali, keby sme pravidlá aplikovali dôsledne. Takže je tu záležitosť implementácie, realizácie zákona. Je tu problém z hľadiska posudzovania dopadu a občania sú si vedomí svojich práv a nárokov, ktoré môžu vzniknúť práve preto, že ich ukotvuje právo spoločenstva. Tento výbor sa sústreďuje na práva, ale myslím si, že by sme mali monitorovať prostredníctvom parlamentu to, čo sa deje, aby sme zlepšili výsledky uplatňovania práva spoločenstva. Nede tu len o tvorbu pravidel, o tvorbu zákonov, ale aj o realizáciu zákonov. Takže toto treba monitorovať a nedá sa dosť zdôrazniť, aké dôležité to je. V uznesení tu zdôrazňujete potrebu zvýšiť rolu občanov. To v zásade znamená rozšírenie skôr dopytu než ponuky. Myslím si, že keď bude rásť dopyt, bude to na dobro veci a keď odstránime procedurálne prekážky uplatňovania práva spoločenstva, veci sa zlepšia. V súčasnosti mm, sa naša kultúra vydala zlým smerom, míli sa, keď sa sústreďuje na vecnú e, podstatu a nie na procedurálne postupy. Využijem príležitosť, že mám slovo a poviem, že by sme sa mali zameriavať oveľa viac na procedurálne postupy a na všeobecnú tvorbu politiky. Všetci sa vnímame ako právna elita a všetci ostatní sa na nás pozerajú tak, že ich nudíme v rozprávach. Hovorím to preto, lebo výbor tento výbor prijal ďalšie opatrenie. Zorganizoval pracovnú skupinu o európskom administratívnom práve. Všetci kolegovia o tom vieme. Myslím, že predseda si plne stojí za touto skupinou a ja som dostal zodpovednosť a povinnosť koordinovať veci v tejto skupine. Začali sme sa tam zaoberať aj práve týmto aspektom. Európska únia je už administratívou, aj keď nie v odbornom slova zmysle, ale má úradníkov, má zamestnancov, vykonáva procedurálne postupy. A napriek tomu sme nevykonali dostatočné štúdie, akademicky sa neskúmali tieto veci dôkladne, ako pravidlá, ktoré vytvárame, sa zakoreňujú operačnými mechanizmami do praxe. A táto pracovná skupina, ktorá bola vymenovaná, o, využívam túto príležitosť na to, aby som vám, vás o nej informoval a najmä o tom, aby ste sa do nej aktívne zapojili. Teším sa na e, vaše pripomienky. 5 a 6 hovoria o kódexe v procedúrach, najmä o konaních o porušení zmluvy. Niektoré tieto aktivity už Únia robí, ale nie dostatočne. Nie je to právna úprava, ktorá by bola dostatočná, ktorá by e, dosť definovala to, čo treba definovať. V bode 6 sa tu hovorí o administratívnych postupoch a dobrej praxi v úradničení, v administratíve a myslím si, že na toto by sme sa mali naďalej zameriavať. Ďakujeme. Pani Wallis. Ďakujem eh, veľmi pekne a ďakujem eh, aj pani spravodajkyni, pani Lichtenbergovej. Súhlasím e, do veľkej miery s jednou vecou a síce, že občania sa môžu obratiť so svojimi otázkami a môžu opravnene na ne očakávať odpovede a musia byť vytvorené príslušné postupy. Myslím si, že to, čo práve povedal pán Berlinger, e, pokiaľ ide o akýsi kódex správania sa, ide správnym smerom. Zároveň si však myslím, že my, pokiaľ ide o inštitúcie, tak nedostatočne nie hovoríme občanom, kam by sa mali obrátiť, pokiaľ majú problémy. Majú viaceré možnosti, áno, môžu napísať komisii, ktorá môže vyhlásiť konanie o porušení, môžu e, napísať ktorémukoľvek z nás, môžu písať e, predsedovi parlamentu, a môžu začať aj petičné konanie. Čiže tých možností je veľa. Ale keď ste bežným občanom, ktorý chce nájsť e, na niečo odpoveď, tak e, tento systém sa môže zdať byť e, neprehľadný a ťažký. Preto si myslím, že je potrebné, aby sme mali lepší systém zabezpečujúci, aby občania v prípade, že majú problémy, vedeli, kam sa obrátiť, koho požiadať a aký systém použiť. A e, pokiaľ by sme naozaj smerovali týmto smerom, e, dostalo by to moju podporu. Ja by som e, ako prvá povedala, že komisia by mala konať. Ja e, vítam tento projekt, pretože je mimoriadne ťažké e, sa prakticky E, prakticky dosiahnuť odpoveď, e, odpoveď na svoju otázku. Ten, tá procedúra je príliš zložitá a dlhá. Myslím si, že komisia by mala dostať kredit za e, snahu vypracovať tento systém a pokiaľ by to nefungovalo, musíme skutočne nájsť niečo lepšie. Ale myslím si, že samotný tento koncept, ktorého cieľom je umožniť občanom rýchlo sa domôcť odpovedia a riešenia, riešenia je správny. A pokiaľ by komisia pomohla takýmto spôsobom členským štátom e, vyriešiť tento problém, treba to len podporiť e, nikdy neexistuje nejaké rýchle riešenie, ale toto je riešenie, ktoré sa snažíme urýchlenie dosiahnuť. A myslím si, že treba vysloviť uznanie aj za široký rozsah tohto návrhu, pretože e, problémy občanov sú často systémovej povahy, čo znamená, že sa opakovane vyskytujú a že občania v rôznych krajinách majú podobné problémy. Preto by bolo dobré mať tento systém včasného varovania, ktorý by upozornil na takéto problémy a myslíme si, že najlepší spôsob je vytvoriť príslušnú no komisie v parlamente, my však musíme ísť ešte ďalej a aj komisia by mala s nami e, si vymieňať viac informácií, pokiaľ ide o stiažnosti a podnety, ktoré dostáva.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 ale trocha ma e, rozčarovalo, že my neprestane opakujeme rovnaké otázky, e, ktoré sa objavujú vo všetkých troch dokumentoch. Ja som bola spravodajkyňa v roku 2006 a musím povedať, že tie otázky sa znova opakujú, že sa v danom čase nevyriešili. Keď som vypracovala svoju správu, e, v tom čase sme e, stali pred e, veľkou otázkou, ktorú sme riešili okolo 6 mesiacov a nevedeli sme, ako na to. Myslíme si však, že občania sú rozčarovaní, pretože pokiaľ sa snažia odvolávať na rôznych inštanciách vo svojej krajine a potom sa musia obracať na európske inštitúcie, ide o procedúru, ktorá je ťažko pochopiteľná, môže sa zdať zbytočná a, a tomto svetle občania vnímajú negatívne aj Európsku úniu a je to negatívny signál, ktorý vysielame voči občanom. A ďalšia otázka je, čo sa stane s tými krajinami, ktoré po celé roky neuplatňujú európsku legislatívu. Niekedy to môže byť, môžu byť 2, 3 alebo 5 rokov. Európska e, únia sa snaží síce členské štáty upozorňovať na ich povinnosti, ale aj tak legislatívu neuplatňujú, čo má dôsledky pre ich občanov. Aj my v našej krajine máme problém s uplatňovaním a e, má to dopad na viaceré veci. Napríklad smernica o životnom prostredí už dlhodobo blokuje výstavbu mostov, diálnic a podobne. E, došlo k oneskereniu o 4 roky, kedy nebolo možné využívať ani prostriedky EÚ na budovanie tejto infraštruktúry, jednoducho z toho dôvodu, že sme nepredkladali príslušné správy. V poslednom čase e, sme zaznamenali mimoriadne daždivé leto, mali sme celý rad povodní, v Polsku sme mali tri takéto uh, povodne a teraz e, už môžeme anticipovať problém s uplatňovaním príslušnej smernice o povodniach a to v Polsku, ale nie len tam. Dôvodom je to, že sa a keďže sa táto smernica neuplatňuje, budú sa rovnako ako v minulosti stavať domy, tam, kde by to podľa smernice nebolo možné, pretože to je nebezpečné. A toto sú naozaj vážne dôsledky toho, že sa načas neuplatňuje európska legislatíva. Myslím si, že musíme byť dôslední a musíme e, zvýšiť tlak na krajiny, aby tieto e, dokumenty transponovali včasom. Ďakujem veľmi pekne. No a sprav- na záver dostal slovo ešte spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za všetky pripomienky, ktoré sme, ktoré sme tu vypočuli. Áno, sedí to, že máme obrovsky sa snažíme pri príjmaní legislatívy a potom to nič neprinesie. A to určite sledujú veľmi pozorne aj občania a sú z toho sklamaní. Po druhé, práva parlamentu tiež e, v zmysle nejakého systému časného varovania to považujem za centrálnu úlohu. To je jeden z dôležitých bodov. My si musíme uvedomiť, eh, kde sú tie prekážky a kde aj v rámci našej aktuálnej práce takéto veci môžeme riešiť, odstraňovať a takýmto procesom brániť. Procedurálne prekážky eh, pre mm, uvedomelých občanov, eh, ich vytváranie, to sme si všetci to sme si všetci e, zajedno, že tie spôsobujú veľké problémy v rámci e, procesu a veľké škody. No a ďakujem pekne za to, že ste upozornili na záplavy. Áno, myslím, že treba, treba hovoriť e, jasným hlasom, nemôžeme to nechať nepovšimnuté, pretože grémium, ktoré s veľkým úsilím robí legislatívu, pýta sa občanov, zapája všetkých aktérov, vytvára stano- vydáva stanoviska a potom sa to neaplikuje. To jednoducho by sme si len pílili sami pod sebou komár, konár. Ďakujem pekne za vaše stanoviská a dúfam, že sa nám podarí pridospieť k peknému spoločnému stanovisku, ktoré budeme môcť odprezentovať komisii. Nemôžeme nechať občanov eh, v nejakom začarovanom kruhu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasovať sa bude v oktobri o obidvoch E, stanoviskách. No a teraz sa dostávame k bodu číslo 7. To je správa Diany Wallace o právach spotrebiteľov. Diana, nech sa páči. Uh, thank you very much. Ďakujem, pán predseda, za slovo, kolegovia. Iste viete, že sme už mali predbežnú diskusiu o tomto pracovnom dokumente. Dúfam, že väčšina kolegov má vo svojej zložke aj v rozličných jazykových verziách tento dokument. Ak nie, ospravedlňujem sa, ale cez leto sme čelili e, istým obmedzeniam. Dovolte mi zrekapitulovať smernicu o právach spotrebiteľov. Sme výbor, ktorý pracuje v súčinnosti s výborom IMCO a Ekon a za IMKO so mnou spolupracuje spravodajca Andreas Schwab. Výbor, ktorý má na starost vnútorný trh, si prediskutovali jeho dokument, ktorý mal viacero verzií a my sme sa zúčastňovali na tvorbe tohto dokumentu. Pán Schwab bol pozvaný na toto zásadnutie. Viem, že sa chcel zúčastniť, ale pravdepodobne nebolo možné aby sa zúčastnil. Dúfam, že v budúcnosti sa nám podarí vynahradiť vám to. Dovolte mi vysvetliť filozofiu za týmto návrhom stanoviska. Komisia sa pokúšala dosiahnuť týmto návrhom minulý pondelok vyššiu úroveň harmonizácie v spotrebiteľskom AKI a previazať rozličné iné smernice, ktoré sa dotýkajú tejto témy. Návrh, ktorý priniesla komisia, bol ambiciózny, ale stretol sa s mnohými ťažkosťami, najmä preto, že sa vnímal ako vysoká úroveň harmonizácie a preto niektoré členské štáty vycúvali aj z existujúcej úrovne ochrany spotrebiteľa. Samozrejme, že je dosť ťažké vysvetliť takéto niečo, takéto správanie sa potom nám ostatným v našich vlastných členských štátoch. O čo sa snaží táto smernica? Snaží sa dosiahnuť čo bolo opísané na istých miestach ako zacielenie na plnú harmonizáciu. Týmto smerom sa vydal aj pán Schwab vo výbore Inko a kolegovia vo výbore Inko tiež vidia jeho úlohu ako veľmi zložitú. V mene tohto výboru som sa pokúšala pridržať sa úsmernení, ktoré sme si vytýčili, ktoré rešpektujú e, spoločný referenčný rámec zmluvného práva a rešpektovala som e, stanovisko, ktoré neznižuje úroveň ochrany práv spotrebiteľa. Rada by som za seba povedala, že sme začali článkom 4, ktorý je kľúčovým článkom a ktorý ustanovuje minimálnu harmonizáciu a ja ako pro proeuropanka som zistila, že je pre mňa sklamaním. Možno by som sa mohla obviniť z nedostatku ambícií, ale keďže si uvedomujem, čím už prešla táto smernica, osobne nevidím inú alternatívnu a preto to predkladám ako východisko ale dúfam, že budeme schopní pri jednotlivých položkách zájsť i ďalej. Takže filozofia za môjim dokumentom je minimálna harmonizácia, ktorá ponecháva slobody členským štátom zájsť ďalej, ak si tak želajú. A toto je tam jasne povedané. Pokúšali sme sa spoločne pri predložení návrhu a zretelne a jasne byť v súlade so spoločným referenčným rámcom zmluvného práva. Toto bol kľúčový nástroj pre nás, istá, istý ústredný bod tohto výboru v minulosti a preto som sa pokúšala eh, od, reflektovať to v tomto mojom dokumente. V dôsledku toho musel byť náš dokument menej ambiciozný, zameriava sa na nižšiu úroveň harmonizácie ako text komisie, ale dúfam, že keď bude táto práca pokračovať aj vo výbore IMKO, aj v našom, budeme schopní trošku posunúť veci ďalej, ale zatiaľ nebolo možné ich naštilizovať ambicioznejšie, pretože niektoré členské štáty sa snažia veľmi okresať ochranu spotrebiteľa a občania, e, ktorí sú zvyknutí na isté práva, nechcú o ne prísť. Potom v iných členských štátoch, kde sa neposkytuje takáto vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, dúfajme, že vznikne u nich e, tlak, aby ju nastolili. Kolegovia poslanci iste vedia, že Pani komisárka Redingová pokračuje s prácami na spoločnom referenčnom rámci Európskeho zmluvného zákona a táto práca je paralelnou, ale zároveň ponecháva alternatívny priestor v európskej komunite, aby sa vyriešil problém, s, ktorými, s ktorým bojujeme už dávno ako vyriešiť problém interného trhu EÚ bez toho, aby sa malé a stredné podniky museli potýkať s 27 rôznymi právnymi režimami. Táto smernica sa pokúša všetko zhrnúť a nastoliť veci jednotne a inak. V návrhu správy je trochu veľa projektov, e, ktoré vychádzajú zo spoločného referenčného rámca a ktoré volajú po európskej záruke. Všetky režimy majú totiž rôzne iné prístupy k zárukám a harmonizovanie poskytovania záruk sa zdá byť dosť neprehľadné a spletité. Zdá sa, ako keby sme vytvárali nový mini referenčný rámec vytvorením istej európskej, istého európskeho typu záruky. Ak príjmeme niečo, čo by každý mohol odsúhlasiť a odobriť, potom vzniká priestor aj na vytvorenie európskej záruky. A toto by mohlo prilákať firmy, ktoré by chceli pôsobiť na celoeurópskom trhu a v tomto priestore. To je pre nás možnosť, ktorá sa v budúcnosti môže stať. Odprezentovala som filozofiu nášho návrhu. Je tu mnoho doplňujúcich a pozmeňovacích návrhov sú tu technické problémy a jazykové problémy, ale vo všeobecnosti smer je vytýčený a nastolený a myslím si, že ak, keď kolegovia budú mať príležitosť si preštudovať tento návrh, zúčastnia sa na rozprave. Budeme tu mať aj pána Švaba, ktorý vám vysvetlí, akým spôsobom on postupuje so svojou časťou práce. Myslím si, že Čas dokážeme zostaviť, skompilovať spoločný dokument a v tomto procedurálnom postupe budú zapracované všetky doplňujúce a pozmeňovacie návrhy. Pán predseda, som pripravená odpovedať na otázky, ak kolegovia si želajú nejaké položiť. Ďakujem pekne. No ako prvý kolega Berlinguer. Chcel by som sa úprimne poďakovať eh, Dajane za slova, ktoré ešte budeme musieť eh, tráviť, pretože skutočne ide o veľmi obsiahlu prácu a pokúsime sa ju stráviť a spracovať. Ehm, e, je tu totiž istý potenciál konfliktu s IMCO, ktorý je e, gestorským výborom a Mohli by sme dokonca očakávať aj komplex s návrhom smernice od komisie, pretože tu už konečne hovoríme o postupe, ktorý by mohol vyústiť do prijatia súboru pravidel. A toto my vnímame ako taký skutočný výsledok. Hovorí sa o tom už dlhší čas a teraz, keď bol zvolený nový parlament, tak konečne by sa mala táto práca završiť. Diana eh, povedala si, že je potrebné čeliť právnej fragmentarizácii, čo je skutočne nevyhnutné a e, myslíme si, že e, harmonizácia by všetko nevyriešila, ale v zásade by malo ísť o to, že ak e, hovoríme o nerovnakých, e, nerovných veciach, tak nemôžeme e, na to nadradiť istú snahu o rovnosť, aby sme nedosiahli opačný výsledok. My musíme riešiť e, e, problém v jeho úplnosti a nie len čiastkovo, pretože tie problémy by zostali. E, zostáva tu možnosť skutočne ostrého konfliktu, pretože niektoré štáty by sa mohli pokúsiť zablokovať celý proces. Okrem toho je tu aj riziko, že niektoré členské štáty, ktoré majú majú vyššiu mieru ochrany spotrebiteľov, e, by pri e, vyrovnaní stupňa ochrany zaznamenali zníženie ich úrovne ochrany spotrebiteľov. A toto je skutočne závažný argument. Ja nechcem na túto tému otvárať e, rozpravu, ale myslím si, že je potrebné na túto okolnosť prihliadať. A pokiaľ ide o časový rámec, ja si myslím, že môžeme nájsť riešenie, ktorým je možnosť odvolať sa na návrh spoločného referenčného rámca, ktorý eh, by eh, mal ako si obísť eh, zmluvné právo. Ochrana spotrebiteľov je veľmi dôležitou súčasťou záväzkového práva, ale čo my považujeme za polutovania hodné, hoci toto môže byť takto, čo vy považujete za polutovania hodné a myslíme si, že to je príliš silné slovo, keď hovoríte, že považujete za polutovania hodné, že sa nevyužijú všetky možnosti spolupráce vyplývajúce z tohto e, rámca. My chceme, a že sa nám nedarí využiť všetky výhody a možnosti pragmatickým a nie ideologickým spôsobom. Vy hovoríte ďalej, že eh, minimálna Harmonizácia je potrebná predovšetkým v súvislosti s účinnými technickými pravidlami, ako je výpočet istých lehvod a podobne. Takže predkladá sa tu celý rád návrhov, ktorých obsahom je aj rozsah pre ďalšiu prácu. Tu by som chcel vyjadriť svoj súhlas, ale myslím si, že v niektorých oblastiach by bolo možné dosiahnuť ešte ešte vyššiu mieru ochrany, ktorá by sa potom harmonizovaným spôsobom mohla rozšíriť na všetky členské štáty. Toto je veľmi britský spôsob riešenia vecí, ktorý obdivujem, ale myslím si, že v zásade nám ide o to, aby sme našli odpoveď. Vy navrhujete, aby sme sa vzdali myšlienky harmonizácie. Samozrejme, e, v zásade je to otázka, ktorá prislúcha im, výboru IMKO, ale v tých líniách, o ktorých tu hovoríme. Chcel by som do toho všetkého ešte pridať ďalšiu vec. Je potrebné, aby sme zabezpečili, že naša úlohou dnes nie je vzdať sa myšlienky harmonizácie a dosiahnutia s tým spojených výsledkov. Inými slovami, Ak nám ide o minimálnu mieru ochrany, musíme e, postupovať šikovne, ale musíme byť dôslední, pretože právna fragmentarizácia je v Európe veľmi negatívna nielen pre Európanov, ale je to aj niečo, čo e, bráni tomu, aby sme e, žili lepší život. A e, dnes môžem napríklad hovoriť o Eh, ďalších argumentoch, ale myslím si, že musíme byť eh, aktívni a musíme byť rozhodní, pokiaľ ide o ochranu. A preto si myslím, že tá cesta, ktorú načrtáva Diana, je to, ktorou by sme sa mali vydať. Pani Lichtenberger, ďakujem pekne kolegyne Volis za váš návrh, alebo vaše návrhy. Ja som ho ešte nestávila celkom Myslím, že to je skutočne vec, ktorá ktorá potrebuje už taký digestív, štamprlík pálenky napríklad. Je to teda skutočne mimoriadne komplexná, komplexná tematika. No a predovšetkým ja som chcela položiť jednu dodatočnú otázku. V IMKU prebieha diskusia úplne inak. No a preto ako sa s tým my vyrovnáme? Máme reálny problém, totiž je prístup úplnej harmonizácie v, tom, v tej navrhovanej podobe. Ťažko prinesie e, výhody pre konzumentov, pre spotrebiteľov a ťažko sa bude presadzovať v jednotlivých štátoch. No a otázka je teda, ako nájsť spoločné riešenia a ako spoločne s IMKOM dosiahneme nejaký výsledok. Ja vidím, že tu prebiehajú teraz dve diskusie. No a ja si myslím, že náš prístup je múdrejší, ale to teraz nie je až dôležité. No ako urobiť, aby výsledok bol trochu produktívny, pretože práva spotrebiteľov to je tiež vec, s ktorou sa spájajú mnohé očakávania a nádeje občanov. Aby nielen um, mohli cezhranične vykonávať obchodné transakcie, a, ale aby pritom mali aj určitú uh, ochranu. No ja sa chcem spýtať, ako teraz dosiahneme dohodu s Inkom. Ďakujem pekne. Ja som sa teraz sám e, zaradil na zoznam rečníkov ako tieňový spravodajca e, skupiny v tejto téme. Nuž, táto diskusia potvrdzuje, že existuje veľmi úzky vnútorný vzťah medzi e, možným nástrojom a touto smernicou. A to tiež, že smernica a snahy komisie o maximálnu harmonizáciu zlyhajú. No a tým rastie tlak a potreba E, vytvoriť nejaký nástroj, alternatívny nástroj pre cezhraničné obchodné transakcie. No a preto ja očakávam, že takýto nástroj aj vznikne. A to pani Hredingová e, celkom sama aj predpovedala. No a preto existuje tá pracovná skupina, ktorá sa tým teraz zaoberá. Otázka je, do akej miery aj napriek tomu e, budeme pokračovať v tomto projekte a vytvoríme nejaký štandard spoločného práva. No a riešenie je kde si uprostred. Pán Šváb má veľmi ďaleko siahly prístup eh, k spoločnej harmonizácii a Diana Wallis je taká zdržanlivejšia. No a na záver eh, v spolupráci s radou budeme musieť dospieť niečomu reálnemu a uskutočniteľnému. A to bude asi viac, ako navrhuje Diana Wallis, ale menej, ako navrhuje Andrea Šváb. No a preto treba sa snažiť čo najrychlejšie dospäť k výsledkom budúcnosti. Komisia, a včera to povedali aj zastupcovia komisie na zasadnutí pracovnej skupiny pri, pre prípravy textu toho alternatívneho nástroja, Nuša. um, ehm, to, čo zostane v tejto smernici um, ako ehm, zbytok, bude prebraté do uh, toho občného nástroja. No takže tá časť tam bude jednak jednej prebratá. Všetko ostatné je na nás. Môžeme urobiť buď viac alebo menej. Budeme využívať spoločný referenčný rámec alebo nič iné. No a ja mám otázku, ktorú treba vyjasniť s Inkom a to je otázka kompetencií. Je tu situácia tako, taká, že sme vyriešili otázku ko, kompetencií na základe starého rokovacieho poriadku. No a podľa podľa mm, tých starých metód my sme mali, mali takú poradnú úlohu, no ale podľa nového rokovacieho poriadku výbory sa musia dohodnúť na, na obsahu a myslím, že je nevyhnutné, aby obaja spravodajcovia a predsedovia výborov zasadli a aby už v prvotnej fáze vytýčili nejaké hranice, aby, aby naše názory neboli až príliš rozdielne. No a preto, nezávislo od všetkého, čo technicky teraz prebieha, by sme mali čo najskôr si nájsť nejaký spoločný termín s zástupcami IMKA, aby sme si vytýčili tie hranice. No a to je všetko, čo k tomu môžem povedať. Inak ja som našiel tú situáciu tak, ako včera, aká bola včera. Ja som sa ešte nezaoberal návrhom Diane Wallace. Na skupine sa tým ešte budeme zaoberať, no, predložíme posunúce návrhy. No a návrh alebo lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je do 6.10.12.00. No a to slovo dávam ešte teraz zástupcom komisii a potom ešte Diane Wallis. Takže nech sa páči. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. K správe by som chcel povedať, že vítame podporu zo strany pani Wallis, podporu tejto smernice aj podporu práce na zmluvnom práve. Rád by som povedal, že v tomto výbore pri príprave smernice o právach spotrebiteľa sme využili návrh na spoločný referenčný rámec. Je to stále iba návrh a v mnohých bodoch sme to využili ako zdroj inšpirácie, ktorý ktorým sme sa necítili viazaní. Tam, kde výskumníci navrhli isté riešenia, tam sú ekvivalentné riešenia navrhnuté aj v smernici o právach spotrebiteľa, napríklad východiskové obdobia, lehoty, odstúpenia, zoznam ľudí, ktorí, alebo firiem, ktoré môžu byť na čiernej listine alebo tzv sivej listine a ďalšie body, ktoré zapracovali výskumníci do textu o spoločnom referenčnom rámci. Dôkladne si prezrieme tento návrh aj pozmeňovacie návrhy navrhnuté pani Wallis a Dúfame, že sa terminologicky tieto dva dokumenty čo najúžšie k sebe približia. K harmonizácii všade, kde to bude možné, zabezpečíme plnú harmonizáciu tých záležitostí, ktoré majú najväčší dopad na vnútorný trh, napríklad pravidla o vzdialenostiach a o dodávkach, ktoré pri ktorých budeme vychádzať z pragmatického prístupu. Sme si vedomi ťažkostí, politických ťažkostí, ktoré budú vyplývať z uplatňovania týchto princípov. V prípadoch, kde sa nedá dosiahnuť plná harmonizácia, želáme si zachovať existujúce status quo, teda súčasnú úroveň ochrany práv spotrebiteľa, zakotvenú v spotrebiteľskom aky. Prečo? preto, lebo máme pocit, že zvýšenie úrovne ochrany spotrebiteľa bez plnej harmonizácie môže narušiť jemnú rovnováhu tohto návrhu a vytvoriť dodatočné náklady pre firmy a na druhej strane im nezaručuje žiadnu právnu istotu. Ešte, ak by som mohol, zo pár slov k prepojeniu medzi návrhom a nadviezal by som na to, čo povedal pán Léne pred chvíľkou, Chcem hovoriť o vzťahu medzi prácou na zmluvnom práve ako možným alternatívnym nástrojom a smernicou o právach spotrebiteľa. Tieto dva nástroje sú vzájomne, sa podporujú, pretože smernica smeruje k plnej harmonizácie. Na druhej strane alternatívny nástroj sa bude zaoberať oblastiami, ktoré vôbec nie sú predmetom právnej úpravy, v smernici o právach spotrebiteľov, napríklad všeobecné zmluvné právo alebo pravidlá o informovaní a interpretovaní týkajúce sa kontraktov. Tento alternatívny nástroj e, sa môže týkať aj záležitosti, kde sa predpokladá len minimálna harmonizácia a tu sa môže tento alternatívny nástroj odchýliť od pravidiel minimárnej harmonizácie, ak sa ochrana navrhovaná alternatívnym nástrojom zvýši, ak bude vyššia ako pôvodná. Kľúčovú dôležitosť má aj to, že práca pracovnej skupiny o zmluvnom práve z nej vyplýva, že tento alternatívny e, nástroj pokrýva kontrakty medzi firmami aj medzi firmami a spotrebiteľmi. Takže myslím si, že tento rozsah je širší ako smernica pre práva spotrebiteľa. Ďakujeme, Diana. Ďakujem a ďakujem aj e, všetkým, čo prispeli do diskusie. E, rozhodne si myslím, že e, si pani Lichtenbergová zaslúži Eh, pohár šnapsu, pálenky, keď budeme mm, o tom hovoriť. A pokiaľ ide o to, eh, k čomu sa vyjadrili kolegovia, bola som vo veľmi úzkom kontakte so spravodajcom eh, výboru IMKO a so samotným týmto výborom. Tá situácia je pomerne citlivá, ale myslím si, že sa nám to podarí vyriešiť. Mám značnú dôveru v takýto výsledok výsledok. Dnes poludnia som sa zúčastnila diskusie a predseda výboru komisie povedal, že podľa neho e, znenie článku 4 e, v mojom návrhu stanoviska by mohlo byť napriek všetkému najlepším východiskom. Takže mám taký pocit, že nie sme od seba až takí vzdialení, ako by sa mohlo zdať, pretože to, to, e, táto práca sa ukázala byť mimoriadne zložitá a našou snahou je doceliť je zjednodušenie namiesto toho, aby bola ešte komplikovanejšia. Pri ďalšej práci na tomto procese sa pokúsime e, identifikovať e, viac oblastí, kde by sme sa mohli usilovať o úplnú harmonizáciu, ale najprv musíme vymedziť isté východiska a potom e, vychádzať, po, ísť ďalej. V prílohe k smernici sa e, uvádzajú všetky tieto otázky, kde by sme mohli smerovať k plnej harmonizácii a táto príloha by sa mala v budúcnosti rozširovať. Toto je e, môj návrh. Mám teda optimistický názor na možnosť spolupráce. My ako dvaja spravodajcovia sme sa nechceli nejako e, hrať na to, že vy budete robiť e, tieto články, budeme robiť tieto články. Myslím si, že to by nebolo vhodné a preto sme sa rozhodli, že takémuto prístupu prístupu sa budeme snažiť vyhýbať a myslíme si, že v našej doterajšej spolupráci budeme pokračovať a takisto budem spolupracovať s kolegami na pozmenujúcich návrhoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže lehota na prekladanie pozmenujúcich návrhov 6.10. No a teraz sa dostávame k správe Sajer, vykonávacie právoci komisie a slovo dostáva správodajca, Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa ospravedlnil kolegom poslancov, že so svojou témou kontroly uplatňovania vykonávacích právomocí komisie sme sa zabrali v júli, ale potrebujem vašu pomoc a preto táto téma opäť. Je tu ešte jeden dôvod, prečo sa touto témou budeme zaoberať a to, aby tento vysoko dôležitý táto téma bola transparentná. Konkrétne pokladám za mimoriadne dôležité, aby sme si spomenuli na kominológiu a článok 291 a 290 zmluvy o, o Európskej únii, Myslím, že sme si toto už prediskutovali dosť do hĺbky a padlo rozhodnutie posilniť právomoci parlamentu voči iným inštitúciám pri rokovaniach, najmä po vstúpe Lisabonskej zmluvy do platnosti, vyžaduje istú koordináciu a nie len uplatňovať záujmy jednotlivých výborov. V mojej správe a v tejto mojej tomto mojom nariadení sa budú odrážať názory jednotlivých výborov. Mojou prácou a vašou prácou, vážení pani koordinátori, je skoordinovať všetky tieto činnosti. Ak jednotlivé výbory sa budú zaoberať týmito záležitostiami oddelenie po jednom, parlament bude ten, čo stratí. Tá strana, ktorá stratí. Nezískame silnú pozíciu. Práve preto vás žiadam, aj vašich kolegov poslancov v iných výboroch, či by pomohli tomuto procesu a obhajovali silnú koordinačnú úlohu v tejto veci, pretože inak na konferencii predsedov výborov zaznie, budú zaznievať, tak ako už sa stalo, požiadavky na mňa, ktoré sú rozličné, ale spoločné majú jedno a to, že chceme mať spoločný názor. Preto prosím tieňových spravodajcov a kolegov, aby mi pomohli v tomto procese, aby sme získali pre parlament silné postavenie, nie len jednotlivé vyjednávania v týchto záležitostiach. Prosím vás teda o pomoc a aby bol tento proces transparentný, poslal som vám pracovný dokument 5. júla a teraz vás na tejto schôzi žiadam, aby ste sa mu venovali. V iných inštitúciách sa dejú podobné veci a sledujem ich s veľkým záujmom, ale snažil som sa vyhnúť rokovaniam eh, a kontaktom z tých, čo vedia, čo sa deje v rade, pretože v istom časovom bode by sme sa mali s nimi skontaktovať, aby sme sa zhodli na tomto spoločnom stanovisku, že parlament bude mať silnú úlohu. V mene tohto výboru v blízkej budúcnosti by sme tieto kontakty mali nadviazať, ale v súčasnosti sa v rade nedeje nič oficiálne a nedosiahli e, dohodu. Belgické predsedníctvo má ambície poskytnúť e, takéto spoločné, spoločnú pôdu. Ale teraz Máme jednu požiadavku, jednu prioritu a to chceme, aby Lisabonská zmluva bola e, v realite, bola realizovaná čím skôr a zároveň nechceme stratiť možné právomoci parlamentu tým, že by sme spracovávali veci v chvate. K článku 291 zmluvy Tam sa rozputala rozprava, v ktorej boli isté problémy. Parlament sa jasne nevyjadril a mali by sme optimalizovať tento proces. Jednak by nemal byť pridlhý, pretože ak bude pridlhý, tak sa situácia týkajúce sa komitológia implementovaných zákonov zmení a vzniknú nám závažné problémy právneho charakteru, dokonca problému s legalitou Takže v skutku musíme toto prechodné obdobie či, čím skôr ukončiť. Ale aby parlament nestratil práva a aby sme si prediskutovali, aké stanovisko má tento parlament zaujať, kým bude hlasovať o príslušnej správe. K tomuto všetkému potrebujem vašu, eh, vašu dohodu, váš súhlas a chcem to s vami prejsť rýchlo, pretože máme tu časový tlak. Chceme tu termíny nastolené, kedy sa táto všeobecné zosúladenie udeje, pretože keď má parlament právomoci v oblasti implementácie, chceme vidieť, ako, ako to vyriešime, ktorá právomoc bude zákon v prenesenej právomoci, teda delegovaný akt, a ktorá bude iba vykonávacím zákonom, pretože ten vykonávací zákon je istým spôsobom obmedzený a musíme vedieť, aké silné stránky má ktorý a myslím si, že každý bod sa musí riešiť osobitne, nepôjde tu o úplne všeobecné zosúladenie všetkého. Druhý bod je právo na, na dohľad, na verifikovanie, aby sme vyriešili čo najviac problémov a zabezpečili, aby postup príjmania rozhodnutí vyplýval zo spolupráce a súčinnosti medzi jednotlivými inštitúciami a mali by sme zabezpečiť, že ak vzniknú vážne problémy s nejakými záležitostiami, tak komisia by mala revidovať svoj návrh na našu žiadosť. Toto by sa malo tiež zaviesť ako neformálny procedurálny postup a na tomto trvám. Vychádza to z pozmenujúceho doplňujúcich návrhov kolegov z výboru Jury. A tretia vec, o ktorej chcem hovoriť v mene rady, by sme mali sa pokúsiť vysporiadať s tým, že všetky programy e, by mali byť vo forme vykonávacích aktov a my s tým nesúhlasíme. Toto chce rada. Opäť navrhujem, aby sme to robili prípad od prípadu a ne zosúladili situáciu vo všeobecnosti e, blokovo, paušálne. Mnohí, ktorí pracujú v iných výboroch tohto parlamentu, sú za e, akty v prenesenej právomoci a nie za vykonávacie akty. V princípe je toto to, čo som vám chcel povedať. Budem sa kontaktovať s inými inštitúciami v tejto veci. Doteraz e, sme predložili návrh. E, výbor pre odvolania s tým takúto funkciu nemôžeme prijať. Výbor pre odvolanie sa nám nepozdáva ako funkcia. Rada by nemala zakladať takýto zvláštny výbor. O tomto budeme ešte hovoriť, takže netreba to teraz podrobne riešiť. A posledná vec, ktorú som chcel spomenúť, je postup, ktorý ešte len prebieha. To znamená, že niektoré veci sa už stali realitou, iné vieme, že nebudú fungovať v realite. A v takomto procese treba zabezpečiť, aby sme si neskôr boli schopní zrevidovať to, ako to všetko funguje. Som rád, keď som si vypočul v iných výboroch, bol som rád, ako veľmi sa nové právomoci parlamentu budú využívať. Videl som pozitívne znaky, naši Kolegovia vynímajú nové právomoci parlamentu ako veľmi dôležité. A v prípade, že parlament nedosiahne všeobecný konsenzus, požiadam vás o podporu, pretože niekedy sa musíme vzdať e, niektorých prvkov a bodov a zvážiť starostlivo celú vec a nastaviť aj revidovanie do celého postupu. Toto sú veci, s ktorými som sa chcel s vami podeliť. A pokiaľ ide o konflikt medzi časom a potrebou rýchlej implementácie Lisabonskej zmluvy, som pripravený na akúkoľvek taktiku do budúcnosti. Uvidíme, ako sa s tým vysporiada rada a potom môžeme reagovať na ich krok. V tejto fáze, ako som povedal, rada nevydala žiadne oficiálne a Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, kolega Sajer. Ak som to správne pochopil, tak dôležité teraz je, aby sme e, do nás nadchádzajúcich rokovaní z radov vás poverali na základe tých piatich bodov, o ktorých ste tu hovorili. Myslím, že to nie je vôbec problematické a e, všetko ide to tým smerom, ako sme už hovorili a preto si myslím, že e, v zmysle tohto mandátu môžete začať v rozhovoroch s radou Počul som, že oni sa budú v budúci týždeň snažiť dohodnúť na nejakej spoločnej pozícii a preto je na čase začať rokovaniami. Ďakujem pekne. Takže tento bod je tým uzatvorený a dostávame sa tým k bodu 9 a to je pozícia parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách rady všetky oddely. A slovo dostáva pán E, ďakujem, <clears throat> pán predseda. E, je to e, vec, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Rozpočet je pre nás dôležitý a každoročne sú rokovania o rozpočte veľmi náročné a myslím si, že tieto rokovania budú teraz ešte zložitejšie, pretože vieme, že nie všetky členské štáty sa snažia o zníženie výdavkov. Pri prvom čítaní návrhu rozpočtu um, sa hovorí o 87 uh, miliónov um, uh, eur, ktoré by sa mali znižiť o 3,7 milióna uh, bilión, miliardy eur a niektoré členské štáty hovoria ešte o väčšom znižení. Pokiaľ ide o kapitoly rozpočtu, kde by malo dôjsť k hlavnému hlavnému zniženiu, to je hlavne kapitola 3a, ako aj kapitola 5. Pokiaľ ide o kapitolu 3a, e, zniženie o 10,5 5 milióna eh, eh, euro a, eh, euro a, 4, a kapitola 5 o 49 miliónov eur. Väčšina výborov tohto parlamentu sa bude snažiť dosiahnuť takéto rozpočtové výsledky a pán predseda tie pozmenujúce návrhy, ktoré ja predkladám na vaše zváženie dnes popoludní idú týmto smerom. Samozrejme, bude potrebné o tom hovoriť aj s Európskym súdnym dvorom a pokiaľ ide o prípravy rozpočtu, tu treba zohľadniť aj zamýšľaný vstup Chorvátska niekedy v roku 2012 a okrem toho treba zohľadniť aj e, systém bezpečnosti informačných prostriedkov, e, informačných technológií v rámci Európskeho súdneho dvora a je potrebné, aby sa e, tieto zvýšenia robili spôsobom, ktorý by e, bol v súlade s očakávaniami. Okrem toho, Európsky parlament chce vytvoriť právnickú akadémiu, ktorá by mala zabezpečiť vzdelávanie právnikov vo všetkých štátoch EÚ. Pokiaľ viem, toto uznesenie je z technického hľadiska poriadku a je potrebné prijať rozhodnutie o príslušných pozmenujúcich návrhoch, ktoré musia byť v súlade s stratégiou a článkov 62d príslušného rozhodnutia, ktoré e, ustanovuje program celoživotného vzdelávania. E, predpokladám, že tento návrh nebude e, pre kolegov dnes popoludne kontroverzný. Ďakujem pekne. Ja som práve dostal signál, že to prebieha v konsenze za, za súhlasu všetkých skupín, takže môžeme unblock hlasovať. Eh, pýtam sa, kto je za? Proti? Nikto? Zdržali sa? Nikto? Takže je to jednomyselne eh, prijaté. Eh, gratulujem a ďakujem pekne za prácu. No a ďalším bodom je bod číslo 11. Ak to správne chápem, bod číslo 10 bol preložený, bod číslo 11 to je kodifikované znenie, ja som, kodifikáciu, takže ja som sa dopočul, že to je technický problém a preto by sme mali navrhnúť, aby kodifikácia nepokračovala, ale aby komisia predložila nový návrh. Takže to tiež zdá sa, že je dohoda medzi skupinami, takže budeme tak postupovať. No a tým sa dostávame k zasadnutie za zatvorenými dverami, ktoré nie je verejné. Takže no, žiadam, takže potrebujeme dve minúty, dve minút, dvojminútová prestávka, aby sme nastavili techniku, aby to nebolo verejné zasadnutie. Ďakujem.